schôdze návrh programu schválila konferencia predsedov 1. októbra podľa pravidla 149. Nemáme žiadne návrhy na zmenu alebo úpravu eh, programu na pondelok, preto prejdeme k útorku. Skupina EPP požiadala o vyhlásenie vysokej predstaviteľky eh, pre zahraničné otázky a bezpečnostnú politiku na tému situácie v Gruzínsku najmä čo sa týka selektívnej spravodlivosti, konkrétne v veci prípadu e, Gigi Uglava, aby sa to zahrnulo do programu v popoludní. Spolu s uznesením dávam slovo pánovi Kristianovi Predovi, aby predniesol túto požiadavku v mene skupiny EPP. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca skupina EPP chce zahrnúť túto tému do programu. Ide tu o prejednanie témy Gruzínska a selektívnej spravodlivosti, e, ktorá sa uplatňuje v tejto krajine. Domnívame sa, že je to veľmi závažná téma. Mali by sme prerokovať e, tému spravodlivosti, najmä čo sa týka vzťahov medzi systémom súdnictva a politickým systémom v Gruzínsku. Chcem vyzvať našich e, socialistov, kolegov aj liberálov, ktorí sú veľmi presvedčenými zástancami, podporovateľmi gruzinskej vlády, Chcem ich požiadať, aby hlasovali za tento návrh. Najmä sa obraciam na našich socialistických kolegov, ktorí v Európskej únii podporujú predsedu vlády, ktorý je tiež súčasťou Rumunskej sociálno-demokratickej strany a ktorý čili trestnému stíhaniu v Rumunsku. Ďakujeme pekne. Chce niekto eh, vystúpiť eh, v snahe podporiť tento návrh na zmenu programu? Pán Golniš. Merci, merci, madame la Ďakujem. Pani predsedajúca, eh, chcel by som povedať, že podporujem vo všeobecnosti akúkoľvek iniciatívu, ktorá odsudzuje prípady selektívnej spravodlivosti. Bol by som rád, eh, keby sme preskúmali to, čo povedal kolega zo skupiny PP e eh, vo všeobecnosti k téme selektívnej spravodlivosti v celej Európskej únii. Napríklad eh, v prípade selektívnej spravodlivosti, ktorá sa uplatňuje v Grécku alebo v Nemecku, ale aj vo Francúzsku, vzhľadom na zákony, ktoré sa tam uplatňujú, viem, že je to v rozpore s našimi e, zásadami. Kto je proti tomuto návrhu? Nech sa páči. Pán Grero. Sí, gracias, me parece. Ďakujem. Myslím si, že dostatočne dôležitý návrh pána Predu a už ho pán Golniš dostatočne podporil. Ale my tu nemáme diskutovať o tomto konkrétnom prípade ale o tom, ako pracuje tento parlament. Toto bol návrh na urgentné otázky, e, ktorý predložila e, Slovenská odová strana. Nezískala dostatočnú podporu, ale teraz prídu na plenárku a skúšajú to na plenárke. Takže nezávisle od tej konkrétnej témy, tak takýto proces nie je priateľný v rámci nášho pracovného procesu. Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať e, o tomto návrhu. Kto je za takúto zmenu programu? Nech sa páči, dvihnite ruky. Kto je proti? Zamietnuté. Súhlasím s tým, aby sme to overili, ale naozaj to bolo zamietnuté. Nech sa páči, hlasujte teda. Uh, Overíme si toto hlasovanie. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? The... Colleagues, the vote is now closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teda program na útorok sa nebude meniť. Teraz prejdeme k programu na stredu. Um. Skupina GUE NGL požiadala o vyhlásenie vysoké predstaviteľky komisie a taktiež zastupkyne komisie vo veci zračnej politiky a bezpečnostnej politiky o smrtiacich útokoch USA proti nemocnici lekárov bez hranín v Afganistane, aby sa to zhrnulo do stredajšieho programu. Dávam slovo pani Cimer, aby predniesla tento návrh v mene skupiny. Pani predsednička, naša politická skupina požiadala podľa rokovacieho poriadku o rozpravu bez uznesenia k smrtiacím útokom, leteckým útokom USA na nemocnicu v Kunduze. V stredu ráno do poludnia by sa malo o tomto bode prejednávať podľa nášho názoru 8.30 za účasti vysokej predstaviteľky pani Mogheriniovej a aby sme vyhoveli niektorým politickým skupinám, navrhujeme, aby tam bolo možné predniesť vyhlásenia v mene jednotlivých politických skupín 3. októbra v sobotu e, následkom útokov USA prišlo o život 12 pracovníkov a minimálne 7 pacientov, okrem iného troch detí, 37 e, ľudí, e, z toho 19 pracovníkov bolo ťažko zranených. Podľa údajov Lekárov bez hranice 3. oktobra medzi 2.30 a 3.15 Oddelenie traumatológie bolo cieľom e, útokov v priebehu zhruba 15 minút. Centrálna budova nemocnice, v ktorom sídli intenzívna jednotka starostlivosti, taktiež um, rôzne iné oddelenia um, boli uh, cieľmi viacerých útokov uh, veľmi presne zacielených už 19. septembra geodáta tejto nemocnice boli odovzdané medzinárodnej koalícii ako aj afgánskej um, armáde a predsa došlo k tomuto bombardovaniu a krajiny EÚ sa zúčastňujú tejto vojny v Afganistane. Európska únia sa však angažuje aj v kontexte rozvoju pomoci, ba dokonca viac v tejto krajine ako kdekoľvek inde. Mnoho um, organizácií na pomoc z Európy, okrem iného aj Lekári bez hranice, zúčastňujú tejto pomoci a preto požadujeme aby sa veci objasnili. Ďakujeme pekne, pani Cimer. Teraz e, sa pýtam, kto e, chce vysloviť podporu tomuto návrhu, pani Harms. Ja podporujem v mene mojej politickej skupiny um, návrh kolegyne Gabi Cimer, ktorého práve veľmi dobre odôvodnila. Musím uvieť, že oznámenie prezidenta Obamu, ktorý už naznačil e, veľmi podrobné vyšetrovanie týchto hrozných udalostí, ma trošku upokojilo, ale Musím povedať, že podľa mňa musíme o tom diskutovať aj na medzinárodnej eh, scéne, o tom, čo sa udialo, najmä preto, že v Afganistane celkový vývoj eh, je veľmi znepokojivý a doposiaľ sme o tom podľa mňa ešte nediskutovali dostatočne vzhľadom na diskusie, ktoré máme aj na zajtra naplánované, podľa mňa by Vzhľadom na aktuálnu e, svetovú situáciu e, by sme mali zaradiť na program aj tento bod o Afganistane pri príležitosti, pri hroznej príležitosti, ktorú popísala pani Cimer, aby sa to dostalo zajtra na program, pardon, stredu na program schôdze. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nie. Budeme teda hlasovať o tomto návrhu, kto je za takúto zmenu programu. Kto je proti? Tento návrh bol schválený. Teda, ak si želáte, môžeme sa hovoriť, ale naozaj odtiaľto spredu to bolo veľmi zrateľné. Aby sme však vyhovali všetkým kolegom, overíme si toto hlasovanie o zmene programu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Kolegovia, tento návrh programu bol schválený e, s takouto zmenou. Teda na stredu sa program zmení, prebehne e, vyjadrenie v stredu ráno na túto tému a schôdza začne už o 8.30 ráno. Ďakujeme. Ešte ste chceli slovo, nech sa páči, pani Infeld. Nesúvisí to priamo s programom, týka sa to však útorka rozprave na tému tzv. Dieselgate. Ak sa nemýlim, konferencia predsedov sa dohodla požiadať e, o účasť podpredsedu komisie Timmermansa počas tejto rozpravy, ale e, v programe vidíme, že tu bude komisárka Bienkovská, ktorá má na starosti podnikanie, priemysel a interný vnútorný trh, ale vzhľadom na závažnosť tejto otázky, vzhľadom na to, že sa týka otázky politiky životného prostredia, konice schopnosti, e, taktiež riadenia a mnohých iných tém, a vzhľadom na to, že sa to týka práce štyroch e, výborov Európskeho parlamentu, chcem sa opýtať, prečo komisia nevyhovela našej požiadavke vyslať na túto rozpravu podpredsedu komisie Timmermansa. Um, Komisia rozhoduje o účasti jednotlivých komisárov na rozprave. Keď sú tu uh, rôzne zastupcovia komisie, hovoria často v mene iných kolegov, ale chápem um, dôvodov, že vyjadrenia. Nemáme žiadne návrhy na zmenu programu vo štvrtok, teda budeme považovať takýto program e, s takouto zmenou za schválený. Pán Mecerčmičač hlasí o slovo. Ďakujem. Chcel by som ešte vystúpiť e, k programu na stredu, vzhľadom na to, čo ste povedali oblížia e, som sa hlasovaní o kalendári plenárnych schôdzi. Ako ste správne uviedli, lehota na pozmeňujúce návrhy vyprší zajtra a skupina ECR predložila pozmeňovací návrh, ktorý obmedzuje počet dní v Štrásburgu e, zo 4 na 3 dní za každým. Toto bolo údajne mm, neprijaté. Predseda parlamentu Schulz to označil za nepriateľný pozmeňovací návrh bez nejakého dôvodu. Ehm, v e-maili niekto z administratívy sa vyjadruje, že je to v rozpore s prípadovým právom a protokolom. Ja si nemyslím, že vzhľadom na citlivosť tejto témy a politický, e, politického významu tejto témy, to nie je podľa mňa dostatočné odôvodnenie zamietnutia pozmňovacieho návrhu e, takýmto spôsobom. Chcem preto požiadať o, o mnoho podrobnejšiu analýzu rozhodnutia súdu z roku 2012, čo môžeme alebo nemôžeme robiť tu v Európskom parlamente vo veci kalendáru plenárnych schôdzi, pretože ak nebudeme mať e, takúto podrobnú analýzu, podľa mňa nemá zmysel hlasovať o plánovanom kalendáru plenárnych schôdzi alebo vôbec prekladať akékoľvek pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Zrejme viete, že Toto sa navrhlo v roku 2014 a vtedy bol tento pozmeňovací návrh označený za nepriateľný vzhľadom na právny výklad predsedu. Odtedy sa nič nezmenilo a rozhodnutie predsedu je v tomto smere konečné a tento pozmeňovací návrh je nepriateľný naďalej. Vaše vyjadrenie však berieme na vedomie. Teraz prejdeme k programu. Ešte pán Preda sa hlási o slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, chcel by som sa ešte vyjadriť k téme naliehavých udalostí v štvrtok do poludne už po druhý krát. Máme štyri témy na miesto troch. A chcel by som pripomenúť ešte raz e, pravidlo 135 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Citujem celkový počet tém, ktoré môžu byť predložené k programu naliehavých udalostí nesmie prekročiť 3. A to vrátanie pod tém. Ja chápem, e, že máme 4 témy, pretože predseda Schulz trval na tom, aby sa do zoznamu tém doplnila štvrtá téma, teda už po druhýkrát porušil rokovací poriadok. Bol by som rád, keby sme sa vrátili k pôvodným trom témam, tak ako stanovuje rokovací poriadok, pretože ak máme štyri témy, tak máme na každú menej času. Nemyslím, že by sme mali porušovať naše vlastné pravidlá. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Predám. Ak sa nemýlim, na konferencii predsedov sa o tom rozhodlo a bol to návrh zmeniť program, ale vašu poznámku berieme na vedomie, odovzdáme ju aj predsedovi, aj príslušným oddeleniam. Teraz prejdeme k prvému bodu na programe. A